Ak súhlasíte s návrhom dnešného programu, tak konštatujem, že bol schválený. Rokovanie je vysielané na internete, tlmočenie máme do 23 jazykov. Prvým bodom je hlasovanie. Ako je už dobrým zvykom. Pán kolega Buzek, eh, rada by som sa vás spýtala, že eh, či sa vám páči práca na výbore ITRE, takže kolegovia, overme si, overme si, ako to funguje v rámci systému, takže páči sa vám práca v rámci výboru, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, dobre, takže to bola technická skúška vaša, vaše zariadenie nefunguje. Je to preto, že zrejme ide o staršie zariadenie. Nie je to tá istá farba ako teraz. Potrebujete novú kartu. Možno, že... Dobre. Prosím, zdvihnite ruku a váš hlas zarátame takýmto spôsobom. Dobre, takže ideme hlasovať pozmenujúcim návrhom k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtu 2020 všetky oddiely. Najprv budeme hlasovať k bloku, eh, ktorý sa týka návrhov pozmenujúcich návrhov. Takže kto je za tento blok, prosím, zdvihnite ruku proti. Zdržali sa? Schválený. Teraz budeme hlasovať pozmeňujúcim návrhom jeden po druhom, takže 50, 65 i 3. Takže kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. ITRE 50, 66 a 50, 83. Kto je za, tie sú identické, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51, 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? SAD za vás som nevidela. Teda ste za, súhlasíte? Dobre, tu si to overíme. 51, 68. 51, 68. Poprosím, overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 5049, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 5050, to je za, proti, zdržali sa, schválený. 5167, kto je za, proti, zdržali sa, overíme, že 5167 overíme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, takmer končím hlasovanie. Dobre, teraz končím hlasovanie. Zamietnutý. 5165 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 50-51 za, proti, zdržali sa, schválený. 50, 84 za, proti, zdržali sa, schválený. 50, 91, kto je za, proti, zdržali sa, overíme. 50, 91, overíme. Končím. Prijatý. ...5068 a 5093, kto je za? 5068 a 5093, tie sú identické, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5069, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5047 za, proti, zdržali sa, prijatý. 98 za, proti, zdržali sa, prijatý. 70 to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5103 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5095 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51-28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51-29 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 50-53 za, proti, zdržali sa, overíme. 50-53, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 51.04 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme. 51.04 Končím hlasovanie. Zamietnutý. 50.13 za, proti, zdržali sa, schválený. 51.05 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 50.14 za, proti, zdržali sa, schválený. 50.85 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51.06 za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. 51.06 overujeme. Áno. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 5071 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 5016 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 5107 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5072 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5017 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5108 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5073 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5018 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5086 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5109 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51.10 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 587 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5019 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5096 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5111 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 50-74 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51-12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 50-20 za, proti, zdržali sa, prijatý. 54 za, proti, zdržali sa, schválený. 51-3, nie, ten vypadáva. 50, 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51, 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 50, 75 za, proti, zamietnutý. 50, 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. 50, 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Nevidím, dobre. Takže 50, 46 opätovne za, proti, zdržali sa, prijatí. 50, 50, 79 za, proti, držali sa, zamietnutí. 5089 a 5130 spoločne, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 50, 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 50, 81 a 51, 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50, 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 51.32 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51.33 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51.34 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51.15 za, proti, zdržali sa, overíme, po prípade 51.15 otváram hlasovanie, Končím hlasovanie. SAD o jeden hlas naviac, hovorí systém. Niekto... Dobre, teraz je to správne. Končím hlasovanie. Prijatý. Dobre, bol prijatý. Prejdeme k 5099. Za, proti, zdržali sa prijatý. 50, 56 za, proti. SAD ste za, dobre, schválený. 50, 57 za, proti, zdržali sa schválený. 50, 51-35 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 51-36 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 51-37 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 51-38 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 50-36 za, proti, zdržali sa, prijatí. 51-39 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 50-37 za, proti, zdržali sa prijatí, 51 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 42 za, 51, 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 69 eh, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51, 77 za, proti, overíme. 51, 77 si overíme, čiže otváram hlasovanie. And it's closed. Koniec. Schválené. A potom 51,78 za, proti, stržali sa, zamietnutí. 51,53 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 51,73 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 50, 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutí schválený. 51, 54 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 50, 59 za, proti, zdržali sa, schválený. 51, nie, 51, 20 a 51, 56 do je za, proti, zdržali sa, schválený. 50, 90 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 50, 81, 47 a 51, 80 za proti, zdržali sa zamietnutí. 50, 82 za. Pardon, to je identické ako 51, 47, 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 51, 49 za. Proti? zdržali sa zamietnutí, 51, 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 50, 61 za, proti, zdržali sa schválení, 51, 01 za, proti, zdržali sa. Nie. Overme. 51.01 hlasujme. Koniec. Zelení majú jeden hlas navyše. Teda myslím hlasovania. Môže jeden sa zdať hlasovania za zelených. Teraz je to OK. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Takže hlasujme o 50, 62, 51, 23 za. Proti. Opäť neviem. Overme si to. 50, 62, 51, 23 hlasujme. It's closed and it is a... Koniec. Schválený. Nevidel som to predtým cez zdvihnuté ruky. 56-63 za, proti, zdržali sa, schválený. 25 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz pilotné projekty a prípravné činnosti. 51 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 63 za, proti, zdržali sa schválení. 51, 58 za, proti, zdržali sa schválení. 50, 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51, 60 za, proti, zdržali sa. SAD je za alebo proti? Takže schválený. 51, 51,61. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 51,62 za. Proti? Zdržali sa schválení. 51,57 za. Proti? Zdržali sa schválení. 51,75 za. Proti? Zdržali sa schválení. 51, 59 za, proti, zdržali sa schválení. 51 na 79 za, proti, zdržali sa schválení. 51 71 za, proti, zdržali sa schválení. 51 82 za, proti, za D. Schválený. Overme. 51, 82. Overme. Hlasujme. EPP má e, jeden hlas navyše. Konec hlasovania. Zamietnutý. Poďme na 50-77 za. Proti. Zažali sa zamietnutý. 51-55 za proti. Overme. Hlasujme. And it is closed. Konec hlasovania. Schválený. 51,46 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 51,66 za proti, zdržali sa zamietnutí, 51, 74 za, proti, zdržali sa schválení, 51, 76 za, proti, zdržali sa schválení. A tým sa končili hlasovanie. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod na našom programe, čo je bod 5. Máme tu prezentáciu štúdie e, z politického oddelenia a hĺbková analýza nasadenia 5G. Well, if you want to take your seats. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli pokračovať v práci. Kolegovia, vážení kolegovia, Uh, if you want to take your seats, please. What's his name? If everyone uh, take the seat, then we can start our... Ak sa všetci pousádzate, tak môžeme sa pustiť do diskusí. Začnem tým, aby som privítala doktora Colina Blackmana a pána Simona Forgea, autorov správy, ktorú pripravilo politické oddelenie na požiadavku nášho výboru. Dr. Colin Blackman, Do, pa, Dr. Colin Blackman je riaditeľ Carmen Sousiec má viac ako 30 rokov skúsenosti ako vydavateľ a konzultant v politike a reglementácii telekomunikácie a digitálneho hospodárstva. Predtým bol eh, redaktorom telekomunikačnej politiky a digitálnej politiky, nariadenie a eh, správa a výskumný pracovník v Centre pre európske politické štúdie CEPS E, kedy bol e, rejiteľom digitálneho fóra. A pán Simon Forge má 30-ročné skúsenosti v oblasti informatiky, v podstate všetkým vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve a Taliansku, je riaditeľom SCF Associates Limited, kde sa špecializuje na ekonomické dopady nových e, radiokomunikačných modelov. Simon má, pán Simon má Simona PhD v digitálnom signálovom spracovaní na Univerzite v Sussexe a je e, registrovaný, akreditovaný e, inžinier. Hĺbková analýza, ktorú dnes predstavujú, e, hĺbkovo skúma a porovnáva nasadenie 5G v EÚ a porovnáva to s inými hospodárstvami ako Spojenými štátmi, Čínou, Japonskom či Koreou, Singapurom a Tajvanom. Táto analýza je veľmi relevantná, pretože 5G sa začína nasadzovať, hoci 5G normy ešte neboli dopracované a pravdepodobne to prvotné využívanie a výhody nie sú celkom isté. Takže máte na 45 minút na prezentáciu, dám slovo našim pozvaným hosťom a potom sa vyjadria koordinátori a ďalší poslanci Mm, keď sa tam dostaneme, tak vám poviem, koľko má kto času na vystúpenie a samozrejme na záver o, poskytnú odpovede a závery a e, naši dva experti. Takže pán Blackman ako prvý, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem za uvedenie, za predstavenie. Volám sa Colin Blackman, toto je kolega Simon Forge. O, v podstate 5G je zložitý príbeh. Takže pokúsime sa to povedať jednoducho. V tejto našej stručnej prezentácii spravíme e, tri veci. Čiže stručne poskytneme určité relevantné kontextuálne informácie o mobilnom telekomunikačnom priemysle a jeho dopade na 5G. Potom zhrnieme naše hodnotenie toho, ako EÚ, ako sa, ako to vyzerá v porovnaní s inými krajinami ako USA, Čína a inými azijskými krajinami, čo sa týka vývoja nasadzovania 5G a potom predstavíme naše odporúčania o tom, ako by sa dal lepšie podporiť 5G v najvyššom období. Takže na úvod uh, hovoríme o telekome, mobilnom telekome, v tomto priemysle pred 5G. Za posledných 30 až 40 rokov sme mohli sledovať veľmi stabilnú situáciu, napríklad počet mobilných prevádzkovateľov sieti. Trošku išiel hore, potom dole, ale veľmi sa to nemenilo. Takisto to technické vybavenie, dodávateľia komponentov. Niekedy sa trošku zmenili mená, ale v podstate sa firmy spájali a rozchádzali, ale nič sa tu nezmenilo vertikálna integrácia medzi službami a infraštruktúrou, tá, tá sa tiež veľmi nemenila. Čiže môžeme povedať, že to, to prostredie je veľmi stabilné, prežilo prechod z štyroch generácií technológií, od analogovej po digitálovú a potom tu rôzne generácie následne. Ale teraz z 5G zaznamenávame potenciál oveľa väčšieho príchodu e, nových technológií, ktoré budú mať e, rušivý dopad na e, toto odvetvie a nechám Simonovi priestor, aby vám vysvetlil prečo. Ďakujem pekne. V každom prípade som teda veľmi rád a je mi veľkou cťou môcť pred vami dnes vystúpiť. No, chceme sa pozrieť na 5G priemysel a marketingový prístup 5G odvetvia, pretože ide o veľmi silný marketing a tie hlavné odkazy sú veľmi dôležité. A týkajú sa toho, že 5G, e, tak ako o tom hovorí tlač, je tak ako pri mnohých veľkých projektoch. Je tu celé o peniazoch, o zisku, o, o obnovení pomerne stagnujúceho E, sektora doda, teda dodavateľskej siete a e, prevádzkovateľia, e, či už sieti alebo mobilných zariadení, ich zisky išli dole, v poslednom dobe stagnovali, ale samozrejme zarábajú dosť, nikto neskrachuje. Ide o to, že tu je veľká, veľký tlak zo strany dodávateľov. Takže je tu tlak, respektíve dodávateľia tlačia. Nede o to, že by e, odberatelia nejak priťahovali e, tento vývoj. A určité sily, ktoré fungujú, e, v podstate tie kone, ktoré dobre, tla, dobre ťahajú, tie sa presadzujú a sú tu aj iné, ktoré zlyhávajú. A toto odvetvie podporuje technológie aj také, ktoré <laughs> nikam nevedú. Takže tieto preteky 5G musia zohľadniť, respektíve e, zobrať so sebou aj vládu rôznym spôsobom. Ale v podstate sú tu krajiny dodávateľov, to nie sú, e, nie sú firmy dodávateľské, ale krajiny dodávateľské. A keď sa pozrieme na 5G, e, to, cez taký makroekonomický pohľad, tak vidíme, že to bude hospodársky pretek. O tom to je ak to je vôbec o niečom, tak je to o hospodárskom preteku a mobilné technológie vo všeobecnosti vždy boli o hospodárskych pretekoch. Takže, aký je stav globálneho telekomunikačného odvetvia? Ak sa na to pozrieme, e, čo sa týka e, dodávateľskej stránky, tak vidíme, že tie najnovšie, e, najnovší vývoj sú 3G, 4G a tá v podstate pokroková verzia 4G LTE, LTE-A. Dostali za to peniaze minulých. A teraz je tu konkurencia, ktorá prichádza všetkým z Číny, Huawei, ktoré ponúkajú veľmi výhodné lacné obchody pretože majú prístup k e, lacnému kapitálu, pretože sú podporované štátom a musíme si uvedomiť, že to mení základnú rovnicu v rámci telekomunikačného sektora, dodavateľského sektora a e, v podstate 5G ako si odpovedel na túto zmenu. Čiže ak um, chceme trošku rozhýbať ten trh, tak musíme ponúkať niečo nové a na to je najlepšie odpovedou, ale veľmi dobre odpovedou 5G. Avšak toto je zlý čas pre MNO, MNO prevádzkovateľov mobilných sietí, pretože im chýbajú investičné fondy za posledné obdobie. Banky, a viem, že pracujem v tom, viem, že v podstate e, banky, bankové úvery sú veľmi dôležité o to, ako, na to, ako môžete fungovať, <coughs> ako môžete nasadiť technológie, ako získate financie. A banky absolútne nechápu, e, že či 5G je pre nich bezpečné, či môžu do toho investovať peniaze. A investori okolo bankárov, na ktorých sa môžete obrátiť, nevidia nejakú komerčnú hodnotu 5G. Prevádzkovateľia mobilných sietí MNO vnímajú, že by tu mohol byť nejaký v podstate podnikateľský zámer e, v internetu veci IoT. A to sú veľké priemyselné siete. Robili sme prieskum v Ázii, je to 9 vertikálnych sektorov, pýtali sme sa ich, či chcú kúpiť 5G. Žiaľ, odpovedia ne, nebola až taká nadšená, ako by sme chceli. A to, čo vidíme, je, že tá reakcia tých, ktorí sú veľmi mm, spriemyselnení, industrializovaní, majú veľmi vyspelé výrobné procesy, auta, elektronika, spracovanie potravín. Tí hovoria, že my už máme, e, keď my už používame veľmi lacné, nízkonákladové siete, nevieme si, či nám 5G ponúkne niečo viacej. Vidíme, že to nie je ešte dokončené. Takže tu navidíme aj tento vertikálny sektor, nové toky príjmov, ale sú to aj veľké prekažky priemysel im veľmi neverí, nepodpisuje dlhodobé kontrakty. Vidíme potrebu integrácie sieti a niektorí z najväčších operátorov v Európe e, kupuje integrátorov sieti, takže potrebujete mať zručnosti, ak sa chcete dostať na tento trh. To je zaujímavé na tejto správe. Dodávateľia chcú ovláda ten trh, zmeniť ho, ale dodávateľia a MNO nemajú dostatok prostriedkov do ďalšej generácie. Potrebujeme jednoducho investorov, ktorí sú pripravení. Žiaľ, máme situáciu, ktorá by sa dala charakterizovať ako omne ignotum pro magnifico, alebo čím väčšia je všeobecná neznalosť, tým e, prekvapujúcejšia je tá úžasnosť ponuky. Toto je e, technológia z výkladnej skrine, som digitálny národ, poďte sem, kraj, som digitálna krajina, poďte sem, investujte tu. A to je niečo, čo treba brať vážne. Chápu, že je to preto, aby pritiahlo ďalšie investície do ďalších vecí ako elektrické auta napríklad a tak ďalej. Takže vidia to z hľadiska iných technológií, ktoré chcú pritiahnuť a zarábať na nich. To je tá výkladná skriňa, to chcú kupovať. Takže to, čo vidíme, že 5G nie je náhradou ani pre ďalšiu generáciu vývoja LTE a ďalšej generácie. Expanzia je veľmi ťažká, ťažko predvídať aký bude rýchlo výsledok. Číňania to vidia ako možno deal na 15 rokov alebo aj viac. Takže frekvenčné pásmo je nové. A my sme tu dnes preto, že, sa, že tie investície do radarov po druhej svetovej vojne a systémov v letectve zmenili vojnu v Severnom Atlantiku a táto technológia tu už existuje dlhú dobu, ale nikdy sa nevyužila v mobilnej oblasti tak, ako to teraz sa snažíme zistiť. A skutočná technológia z rozširovania viacerí používateľia, viacnásobné výstupy, to je cesta a, to, a hovorenie to, čo chcú mnohí ľudia počuť hustota hovorov môže byť oveľa vyššia. Predchádzajúce generácie technológie, techniky, pracoval som na 3G, potrebovali 5 až 7 rokov, kým sa rozšírili, ale tuto môže byť oveľa viac. A Číňania, keď si pozriete ich technické prezentácie, tie začali už v roku 2015, Dokonca aj e, vtedy sme už hovorili o technológie pre rok 2030 a pripravujú sa na to, že ju spustia v Číne. Takže v zásade my hovoríme, že tieto dva podnikateľské modely, o ktorých hovoríme, musíme hovoriť, sú takéto. Poprvé 5G siete, ktoré nahradia súčasné technológie. To je oveľa jednoduchší podnikateľský model a tu vidíte, či to ľudia naozaj chcú a či naozaj uvidia rozdiel, pokiaľ ide o rýchlosť a či sú pripravení za to platiť. Je to totiž iná technológia s vyššou frekvenciou, s oveľa menšími e, bunkami veľkej hustoty a má možno až stonásobne viac buniek na priestorovú jednotku. A potom tá ďalšia oblasť je internet veci, to je oveľa náročnejšie. A v mnohých oblastiach by sme to mohli použiť. Musíme sa ale zaoberať tým, či je to naozaj reálne. Takže kto sú globálni hráči, aká je ich pozícia? Tu musíme začať e, uvažovaním o krajinách, a to je tá téma našej práce. To je globálne preteky v 5G. Vidíme, že sú tu rôzne krajiny. Máme tu krajiny, ktoré sú výrobcami, tí, ktoré chcú zarábať naozaj na tejto technológii globálne. Potom máme spotrebiteľské krajiny, ktoré chcú kupovať túto techniku. A potom máme krajiny, ktoré sú výrobcami aj spotrebiteľmi. Čína je tam tiež, Japonsko tiež, Južná Korea je hm, krajinou výrobcom a vidíme, že to spektrum, ktoré je veľmi e, nákladná e, komodita, dostali traje najväčší operátori. V Japonsku to dostal ešte vertikálny sektor, firiem, ktoré spustia e, sieť e-obchodu, keď ideme do USA, tak to nemá veľký náskok, aj keď sa tvári, že ho má. A EU je pomerne vyspele v oblasti výroby aj spotreby, tak povediac. A vidíme tu aj Tajvan. Tajvan a jeho polovodiče sú mimoriadne dôležité pre technológiu 5G. TSME, to je vedúca firma tam, je základným kameňom ich ekonomiky a vidíme, že zvyšok sveta bude spotrebiteľom. Takže tie hnacie síly pre politicko-hospodárske pozície pozostávajú z troch zložiek. Máme dodávateľský priemysel a tlaky, máme vládne priemyselné politiky a akceptácia nových e, technických investícií. Nový obchodný prípad v Číne a Japonsku tam veľmi nie je na výber, tam musia akceptovať a e, Ázia vytvára model, kde vláda je skutočne tou hnacou silou priemyselnej politiky a 5G je toho súčasťou. V roku 2007 napríklad Korea zvládala inovácie, aby zaviedla poslednú e, generáciu upgrade tretej generácie OC a je veľmi zaujímavé sledovať, ako je to riadené majú jedno spektrum, ale v Koreji eh, majú veľmi silné daňové výhody pre MNO. Model USA je, že dodávateľia poháňajú prevádzkovateľov a v EÚ máme mm, model, že dodávateľia sú to hnacou silou pre vlády a Vidíme tu veľký, moment, veľký pohyb marketingového charakteru v Európe pre 5G, ale musíme chápať, kde sa nachádzame. To je globálna technológia, ktorá nakoniec uspeje a je to oveľa zložitejšie než to, čo sme videli doteraz, ale je v tom veľa peňazí. A my hovoríme, že z krátkodobého pohľadu je, že to bude doplnkom ďalších mobilných technológií, najmä v, v Wi-Fi a bude to veľká hustota malých buniek na celom svete. Z dlhodobého pohľadu, a to je ten pohľad, ktorý by mala prijať Európa, je taký, že nová technológia bude v mnohých nových oblastiach. Pozrime si len pôvodné čínske plány. Nebudem sa tým podrobne zaoberať, ale vyžaduje si to investície do výskumu a vývoja. A 5 hlavných záverov je takýchto. To, čo teraz vidíme, je nejasné podnikateľské modely sú vágne, vysokorizikové, takže dopyt trhu je zatiaľ pomerne neistý. Nevieme, čo sa tam deje. Technické výzvy, problémy v tejto oblasti sú e, oveľa náročnejší, než to bolo pri predchádzajúcich generáciách. Takže zatiaľ je nejasné, kto bude investovať, kto zaplatí, kto kúpi. Takže táto, ten, táto mašinéria je veľmi silná. Je to niečo technocentrického ako cisárove nové šaty, a možno, že dochádza aj k preceneniu nadšenia na trhu pre MNOS. Naše odporúčania sú takéto. Dlhodobý technologický výskum, neznáme e, veci v rozširovaní a potom podrobné štúdie podnikateľského modelu. To je rozhodujúce, zásadné. Zásadný problém s podnikateľskými modelmi sú náklady, ktoré sú privysoké. Toto treba naozaj znížiť. Technológia musí sa stať oveľa lacnejšou. Ďalej potrebujeme určitú politiku pre 5G siete, ktoré budú podporovať investície do infraštruktúry, zdieľanie a vidíme to v niektorých krajinách, napríklad v Singapúre a teraz sa to robí aj v Číne jediná 5G sieť, aby sa znížili náklady prevádzkovateľov, operátorov. A my dúfame, že dojde ku koordinovanému úsiliu vytvoreniu celoeurópskych dohôd, napríklad e, e, rozšírenie bez e, malých buniek, ktoré si nevyžadujú povolenie v členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú prezentáciu. Takže, milí kolegovia, eh, začnem s koordinátormi. Pani Karvajo, nech sa páči, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto zaujímavú štúdiu. Je to veľmi dôležité pre Európu, aby sme vedeli, ako to vyzerá z 5G. Je to dôležité pre našu konkurencieschopnosť, pretože Európa by mala byť lídrom v tejto technológii na globálnej scéne. Mám dve otázky. Prvá otázka. Povedali ste v štúdii, že ide tu o veľkosť trhu. To je rozhodujúce. A v tejto etape, keď normalizácia ešte nie je dokončená, je veľmi dôležité spraviť všetko preto, aby sme zabezpečili, že máme silný európsky trh a že nedojde k fragmentácii trhu. A mňa prekvapuje, že to nebolo také odporúčanie vo vašej prezentácii. Moja druhá otázka súvisí s prvou a to je otázka vzťahu s USA a Čínou. Vieme, že mnohé členské štáty majú iný prístup k vzťahu s Čínou. A moja otázka je, ako to vy vidíte? Ako vidíte vývoj tohto silného európskeho trhu? Môže to viesť k fragmentácii? Čo si myslíte e, o týchto stratégiách vyzaví tretie krajiny, lídry v technológii? Aký by mal byť prístup EÚ? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pán Ďakujem za vašu prezentáciu. Mám otázku. Na začiatku prezentácie ste hovorili o nedostatku normalizácie. Moja otázka je, ako by sme mohli vytvoriť miliardové siete, keď nevieme tie špecifikácie je mnoho krajín, kde už prebiehajú tendre. Aké spektrum tu vlastne ponúkajú? Ako ste správne povedali, ešte to nie je technologicky zrele, takže nevieme, čo je vhodnejšie, aké siete sú vhodnejšie, e, aké spektra sú vhodnejšie pre 5G siete. Po druhé, myslíte si, že tento prístup v EÚ, lebo v minulom volebnom období sme vo výbore presadzovali, snažili sa vyhnúť chybám z e, rozšírenia 4G. Hovorili sme, že musíme byť pripravení a musíme e, tlačiť členské štáty k tomu, aby organizovali tendre. Ako to vy vidíte? Hovorili ste o tom, kde sme, ale kde naozaj sme v Európe na tom, ako sme na tom v Európe. A ďalšia otázka je, myslíte si, že ta, tento nedostatok apetitu na rozšírenie 5G je taký, že ľudia jednoducho nevidia, odkiaľ prídu peniaze, ale tento nedostatok využitia. Takže otázka je, na čo potrebujeme 5G. Myslíte si, že to, že nemáme odpovede, je najväčším problémom? Je to nedostatok apetitu vo financovaní? Alebo preto, že financovanie nemá na to chuť? Takže ako to vidíte? Čo máme robiť? Potrebujeme osobitné nariadenia, reguláciu alebo všeobecnú? Aj to je dôležitá otázka pre nás tu vo výbore. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za vašu prezentáciu. Pani Dlabajová, môj kolega pán Flego má pár otázok. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Všetci sme si vás s radosťou vypočuli. A ja som ten človek, ktorý Ako som už povedal, mal som tu čest byť v Číne a navštíviť aj hlavný stan Huawei, a videl som, ako silne čínska vláda presadzuje a podporuje svoju firmu v oblasti výskumu a vývoja. Myslím si, že v tejto technológii my, EU, by sme mali byť lídrom a preto by sme mali investovať viac do výskumu. Avšak chcem sa spýtať na túto vec. Pokiaľ ide o 5G, a ďalšie generácie, keď ide o base stations, teda pozemné stanice, anteny, zdravie je tá najdôležitejšia téma a chcem sa vás spýtať, existujú nejaké normy v porovnaní so súčasnou technológiou, najmä pokiaľ ide o base stations, lebo zatiaľ počúvame len o marketingu. Ďakujem, teraz pán Puchner. Za zelených, pán Buchner, prepačte, ja som ne, zachytil svoje meno. V prvom rade by som chcel hovoriť o tom, že komerčné záujmy tu existujú. Môžem tu citovať z 3. júna 2014, čo zaznelo v našom parlamente, že chcú mať informácie o všetkom. To je totalitný prístup, ktorý sme zažili len pri diktatúrach. Dostali sme sa od zberu údajov z dôvodu trestnej činnosti k zberu údajov o 7 miliardách obyvateľov našej planéty. To je možné len z 5G. A to je nielen otázka tajných služieb, je to aj komerčný záujem, obrovský komerčný záujem. A to nesmieme podceňovať. Ide o, in, ktorý prekračuje oveľa investície. A na záver, je to samozrejme aj spojené s ovplyvňovaním e, pri nákupoch politickým ovplyvňovaním a v správe sa tu vôbec nehovorí o zdravotných následkoch. Už dnes vieme aj kvantitatívne presne, že existujú dva škodlivé mechanizmy v oblasti 5G. To mi tu chýbalo a vieme, že už dnes to môže spôsobiť zdravotné problémy. Preto to je aspekt, na ktorý nesmieme zabudnúť. A nakoniec mi v správe chýbala ešte aj alternatíva, keby sme prešli k vyšším frekvenciám, kde vznikajú nové aspekty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Borkia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujeme aj za vynikajúco veľmi jasnú prezentáciu. Moji kolegovia už z časti hovorili o tom, o čom som chcel hovoriť aj ja. Je nepopierateľné, že, tu, že v rámci verejnej mienky panujú obavy ohľadne dôsledkov na zdravie, ktoré siete 5G môžu mať. A e, pán profesor hovoril o tom, že už existujú návrhy štúdií k tejto téme. Rovnako Európska komisia dostala niekoľko podnetov v tomto ohľade. E, po druhé, chcel som sa spýtať na... Chcel som sa spýtať na, e, na celú situáciu ohľadne jednotlivých pásiem a tá štúdia e, sa bude týkať aj témy digitálnej závislosti. Mám na mysli najmä mám, mám teda na mysli, že do, do akej miery sa to tam bude prerokovať v rámci štúdie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Krasnodevský. Veľmi pekne ďakujem. Ja mám dve otázky. Už kolegovia hovorili o tom, že sieť 5G sa bude, bude koncentrovanejšia, hustejšia, antén bude viac a práve v tejto súvislosti sa chcem spýtať, akým spôsobom to ovplyvní e, normy e, elektromagnetického žiarenia. Budú tieto normy pre nejakým spôsobom zmenené. U nás v Polsku sú prísnejšie než inde a vieme, že. Vieme, že to súvisí aj so, e, s akosi, so spoločenskou akceptáciou budovania takýchto sietí. No a druhá otázka súvisí s bezpečnosťou. Poľská vláda práve podpísala vyhlásenie spolu so Spojenými štátmi, a teda súvisí to aj s tou medzinárodnou rivalitou, o ktorej ste hovorili. Ako sa ubezpečíme, že siete budú bezpečné? Hovorili ste o aspekte medzinárodnej konkurencie a my vieme, že tu, panuje, že tu panujú určité obavy aj v súvislosti s aktivitou čínskych spoločností. Moja otázka teda znie, ako sa ubezpečíme, že budú tieto technológie implementované bezpečne. Veľmi pekne ďakujem. Pýtam sa ešte, kto má záujem sa v diskusii vyjadriť, pretože v opačnom prípade rečnícky zoznam uzatvorím. Dobre, takže poprosím vás, každý máte jednu minútu. Pani del Castillo. Ďakujem. Tá správa bola podľa nás vynikajúca. Presne takéto niečo potrebujeme, ale zdá sa, že sme v situácii, kedy e, sa vlastne akoby v každom... Ide tu akúsi rybu, ktorá sa neustále kúše e, do svojho boku, čiže e, ako by sme sa pohybovali v nejakom takom začarovanom kruhu. Um, stále sa to opakuje, stále sa tu vynárajú tie isté veci dokola, okrem teda tých istých e, problémov e, v súvislosti s prípadným dosahom na ľudské zdravie a inými problémy. Ehm, tých, mm, áno, pokiaľ ide o tú infraštruktúru, tak tam už k nejakým krokom došlo pre ICC. Uh, e, už existuje niekoľko ustanovení v súvislosti so zavádzaním sieti a podobne. Ale okrem tohto všetkého treba navrhnúť dva či tri, dve či tre opatrenia, ktoré by potom na európskej úrovni mali byť predmetom rozhodnutia počas nadchádzajúceho obdobia v krátkom čase. A tie by sa týkali, povedzme, výskumu, infraštruktúry, financovania, alebo teda čoho podľa vás, pretože tu sa nachádzam na pôvode Európskeho parlamentu a myslíme si, že skutočne európsky prístup je žiadaný. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník, rečníčka. Ďakujem veľmi pekne. nesmier, bolo to nesmierne zaujímavé. A mm, ja som rada, že sa začína hĺbkovejšia diskusia. Na začiatku mi to znelo trošku skepticky, ale potom sme sa, potom, potom, potom keď vaša prezentácia pokračovala, tak sa mi to zdalo už eh, také optimistické, takže možno, že by ste mohli vysvetliť, prečo na začiatku um, to bolo trošku také skeptickejšie. No a my sme, ja som sa za uplynulých 5 rokov zúčastňovala prác na príslušnej legislatíve a teda videli sme, že 4G um, ehm, bolo rýchlejšie, že tá prispôsobenie bolo rýchlejšie, a, ale ale riziko bolo v tom, že, že, že, že budeme národom užívateľov, že jednoduchá infraštruktúra bude inde, obsah bude inde. Ja rozumiem tomu, čo hovoríte o existencii tých pôvodných sietí, teda, že ak to existovalo celý život, tak pravdepodobne to tak bude aj pokračovať, ale mňa by to naozaj zaujímalo, ako, vní, vní, ako vy vnímate ten celkový obraz, pretože toto je len o infraštruktúre. Ak bude Európa zaostávať, tak potom ekosystémy a infraštruktúra bude vytvorená niekde inde a my sa staneme len užívateľmi. Takže naozaj ma to veľmi zaujíma a hovorím, že logicky mi z toho vyplýva to, že budeme musieť neustále eh, investovať do infraštruktúry. Ak s investíciami prestaneme, tak jednoducho sa nepohneme eh, ani od 4G. Ďakujem veľmi pekne, pán Vikrajnen. One minute, please. Na jednu minútu. Dear Chair, if you allow... Vážená predsednička, ak dovolíte, rád by som vystúpil po fínsky. Počkám chvíľku. Ďakujem veľmi pekne za nesmierne zaujímavú prezentáciu. Rozumiem tomu tak, že v praxi to vyzerá tak, že e, signál zo staníc e, mm, e, cestuje kratšiu vzdialenosť v porovnaní so signálom zo sieť 3G a 4G. V Európe je veľa riedko zaľudnených oblastí a to bude predstavovať veľa víziev z pohľadu infraštruktúry, ak budeme chcieť pokryť celé územie EÚ. A ak e, budeme chcieť, aby Európa ako celok tvorila súčasť informačnej spoločnosti. Čiže o aké výzvy ide? Keď sa budeme snažiť implementovať 5G, bude to znamenať, že e, treba, treba e, vynaložiť veľké investície do pozemných staníc, alebo ako to vnímate? Alebo myslíte, že tých problémov nebude tak veľa v tomto hľade? Ďakujem veľmi pekne. Na záver pani Polus. Ďakujem za veľmi zaujímavé postrehy za predstavenie vašej štúdie. Ale mne tam chýba jeden dôležitý bod a tým je udržateľnosť musíme mať na pamäti, že e, nás čaká zmena a že teda musíme prejsť na ekonomiku, ktorá bude uhlíkovo neutrálna. Ja som sa chcel, chcel spýtať, že či existujú nejaké odhady ohľadne spotreby e, surovín v spojitosti s budovaním infraštruktúry alebo aj prevádzkovaním infraštruktúry. Akým spôsobom potom tieto, tieto čísla budú naviazané alebo akým spôsobom zapadnú do ukazovateľov, ktoré sú dôležité z pohľadu um, udržateľných cieľov. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Pán Blackman, nech sa páči, máte slovo. môžete zareagovať na to, čo tu odznelo. Ďakujem veľmi pekne za váš záujem o našu štúdiu. Ďakujem aj za vami položené otázky. Otázky sa týkajú celej škály um, tém, čiže ja zareagujem na niektoré a potom sa, ma, Simon doplní. Nepôjdem po rade, ale je tu otázka, na ktorú sme dosiaľ nezareagovali. Ehm, a tou je, na čo slúži 5G a z toho potom vyplývajú ďalšie veci, ďalšie témy. Priemysel, ako sme vysvetlili, ehm, hľadá nové, nové prúdy výnosov, ale nie je jasné, na čo to je, na, na, na čo bude táto technológia. Je to komplikovanejšia technológia, než tie pred ňou. Ešte veľa vecí technických nie je dotiahnutých, prebiehajú rôzne testy. Uh, Mm. nie, nejde o niečo, e, do čoho by sme sa mali unáhliť, kde by sme sa mali ponáhľať, mm, minimálne nie v krátkodobom výhľade. Určite, táto, určite prinesie táto technológia so sebou aj veľa benefitov, ale predsa len nachádzame sa ešte len vo fáze výskumu a vývoja. A to, čo sa hovorí, že už je niečo, už niečo má charakter 5G, v skutočnosti nie je ešte 5G. O, čo mám na mysli? Mám na mysli, že sa neponáhlame, treba ešte veci preskúmať, zistiť, Mm, ide o to, že sa nechceme unáhliť e, a dobrodružne investovať do vecí, ktoré nám nie sú úplne jasné. Čiže čo mám na mysli? Sme skeptickí, ale e, s tým, že to treba poriadne preskúmať a pripraviť tieto veci z dlhodobého pohľadu. Čiže o to nám išlo na začiatku našej prezentácie. Mnohí z vás hovorili aj o možných dôsledkoch na zdravie. Mm, áno, my sme v našej správe do istej miery hovorili aj o tejto téme, ale ide o komplikovanú vec. Ehm, kolega potom zareaguje na tému zdravie potom podrobnejšie. My samozrejme túto, túto vec analizujeme v súvislosti s iným projektom, v súvislosti s nasadzovaním, alebo teda s nasadzovaním tých tzv. small cells. Čiže je to vec, ktorou sa budeme zaoberať v rámci ďalších projektov, k čomu by som sa ešte mohol vyjadriť. Myslím, že poprosím teba teraz, Simon, aby si sa vyjadril k ďalším otázkam. Veľmi pekne ďakujem, Colin. Dovolte mi vyjadriť sa k niektorým otázkam, ktoré sa tu opakovali. Napríklad otázka medzinárodných vzťahov. Ide o, ide o budúcu generáciu dôležitej technológie ktorá bude fungovať v rámci celého sveta. A keď som videl prvotné plány 5G, tak moja tak moja reakcia bola asi taká, že ak by som sa tam chcel dopracovať, tak by som určite nezačínal v tomto bode. Um, vysoké frekvencie e, sú jednou z vecí, ktoré môžu mať rušivý charakter a um, um, Pôjde zrejme o nižšie frekvencie, pôjde o tzv. stredné pásma zrejme a e, pôjde o frekvencie pod 1 e, GHz, ale o čo ide? Ide vlastne o to, že potrebujeme veľa pozemných staníc ak sa na to, ak sa na vysoké frekvencie pozrieme, e, tak to bolo vlastne nastavené tak, aby to zodpovedalo hustote hustote zaludnenia. A preto to, čo sa pýtal fínsky kolega, bolo, bolo veľmi dobrou otázkou. Čiže ide o technológiu, ktorá je pomerne jednostranná a preto potrebujeme do toho investovať e, viac výskumu, e, potrebujeme to ešte preskúmať, aby e, táto technológia mohla napomôcť aj riedko oblastiam. A to ma vlastne teraz privádza aj e, k otázke dosahu na zdravie. Da šírenie, alebo teda to šírenie, na, ktoré, ktoré, ktoré vidíme, je, je, je iné v porovnaní e, so šírením, teda so žiarním z antén, ktoré využívame doteraz. Takže využívame využívame aj e, vesmírny priestor a takýmto spôsobom sa potom ten lúč, to šírenie e, dostáva, e, dostáva k vám. ale pri tej novej technológii tá koncentrácia bude musieť byť väčšia. A z toho potom vyplajú tie otázky ohľadne zdravia alebo dosahu na zdravie. Čiže mm, čím, čím väčšia frekvencia, Ehm, tak e, tým je to prenikanie do ľudských tkaní nižšie. Čiže táto technológia by mala byť bezpečnejšia. Ale ďalšia vec, ak pôjde o husté šírenie, e, tak e, ak, ak teda sú, ak, ak, ak ide o to husté nasadzovanie, tak tam tamto pásmo bude nižšie. To znamená, že zároveň aj to žiarenie by malo byť nižšie a to by malo byť plusom 5G, ale problém tkvie v tom, že ťažko je nám teraz povedať, či to aj tak bude. A preto, preto ja rozumiem tomu, čo hovoríte hlavne skep- skepse, ale tá skepsa tkvie skôr v tom, že my sa, my sa snažíme byť obozretní, v tom, že hovoríme, ešte si to vyžaduje viac práce, viac skúmania a preto by sme naozaj mali podrobnejšie riešiť v laboratóriách túto technológiu a potom následne aj v teréne, pretože potrebujeme merania v teréne. Ehm, nie, nie merania v rôznych laboratórnych komorách. Potrebujeme vedieť, aký bude dosah tejto technológie na ľudí, na verejnosť. A to ma privádza aj k ďalšej otázke. Čiže kto bude víťazom a kto porazeným pri 5G. No a túto otázku sme dostali niekoľkokrát a ide o to, že ak sa pozriete na patenty, akceptované a udelované e, patenty, tak Európa vedie. Číslo 1, tam číslom 1 je Nokia. A keď sa pozriete na žiadosti o patenty, tak tam je mm, číslom 1 Huawei a ehm, žiad, Číňania hiad, žiadali o vyše tisíc patentov, čiže vidíte, že je, existuje veľký rozdiel medzi žiadosťami o patenty a dnes vlastne patenty sú ekvivalentom ehm, nukleárnej zbrane v komerčných technológiách. Máte, máte, máte ľudí, ktoré, ktorí nakupujú patenty a um, potom ale nám, nám ide o štandardné za, základné patenty. Nemôžete implementovať štandardy 5G bez takýchto patentov. A pochopiteľne prebieha aj e, veľký mm, súdny boj, veľký právny, právny boj ohľadne využívania uvedených patentov a či sú odôvodnené alebo nie, či je odôvodnené využívanie um, týchto patentov. Že keď sa presunieme k 5G, tak e, s tým bude možno spojený aj taký boj patentov a mm, ak sa pozriete na to globálne, tak my napríklad určite na tom nebudeme e, tratiť. Mm, Ericsson je na, na 5. či 6. mieste, Ehm, Samsung sa tam nachádza, Korejci sú veľmi dobrí, pokiaľ ide o e, inovácie prostredníctvom patentov a Európa naozaj nezaostáva z nášho pohľadu, tak ako to vidíme my. No ale je tu ešte jedna otázka. Um, je tu ešte jedna otázka, ktorá je e, slonom v miestnosti. E, teda táto otázka znie, aké by mali vyzerať naše vzťahy s Čínou, so Spojenými štátmi. Niekoľkokrát sme diskutovali o tejto otázke a moja počiatočná reakcia bola e, asi taká, e, a Colin to hneď zamietol, respektíve, že aby som, respektíve ma nabadal k tomu, aby som to nekomentovala, ja to budem komentovať. V zásade v zásade e, ne, nejde o spoločnosť, ide tu o vládu, ktorá za spoločnosťou stojí. No a to znamená, a to je veľmi dôležité z politického pohľadu, komu, komu, ktorej vláde budeme dôverovať. Ak im nebudete dôverovať, tak potom budeme musieť využiť európsku technológiu, pretože um, bohužiaľ uh, u mňa, u nás doma dnes, uh, zajtra sa udeje niečo, čo bude veľmi dôležité aj pre budúcnosť, pretože mm, my prostredníctvom teda tých zariadení, našich zariadení mm, máme čo ponúknuť, máme čo dať a na to potrebujeme ale aj európske financovanie, čiže naozaj dúfame, že mm, výsledok hlasovania nás doma bude nakoniec rozumný. Čo tým mám na mysli? Mám na mysli to, že Európa nezaostáva. V niektorých, niektorých otázkach dokonca vedieme. Mm, musíme ďalej pracovať na výskume, vývoju, vývoji a ja sa ospravedlňujem, ak som neodpovedal okamžite na všetky otázky. Áno, ďakujem pekne za vaše postrehy, za prezentáciu kolegovia. Uh v miestnosti nájdete tú analýzu, aktuálny stav, správu. Ďakujem pekne ešte raz za to, že ste medzi nás prišli. Okay. We... A teraz môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Výmena názorov s generálnym raditeľom PAKE o strategických plánoch pre Horizont Európa Takže požiadam pána Pakého, aby prišiel medzi nás. Okay, let's start the discussion. Dobre, takže začneme s našou diskusiou. Ako som povedala, našim ďalším bodom je diskusia s generálnym riaditeľom jean éric Paquet, strategický proces plánovania pre Horizont Európa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán generálny riaditeľ, za to, že ste medzi nás prišli. Mm, chceme diskutovať o tomto procese strategického plánovania Mali sme aj správu, pán Elera, pán Nika pripravili legislatívne správy na túto tému. Pre nás Horizont Európa je jeden z najprominentných EU programov, teda programov financovaných z EU prostriedkov a vždy sme mali veľký záujem o to, aby tento program bol ambiciózny. Jednak čo sa týka rýchlosti, rozsahu, rozpočtu. A preto sme sa čiastočne dohodli na Horizont Európa ešte pred voľbami a v rámci tejto čiastočnej dohody sa predpokladá, že komisia zabezpečí extenzívnu výmenu názorov s Európskym parlamentom o procese strategického plánovania. A teda to, to je dôvod, prečo tak rýchlo po začiatku, eh, po prázdninách sme vás pozvali, aby ste prišli medzi nás. Takže Dám vám slovo, aby ste predstavili tie posledné aktivity komisie po voľbách, čo sa týka strategického plánovania a potom samozrejme kolegovia budú, dostanú príležitosť klásť otázky a požiadať o objasnenie. Takže nech sa páči, máte slovo. Vážený predsednička, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, my cťou a podtou byť medzi vami a môcť sa vyjadriť pred výborom ITRE, samozrejme aj v mene Karlosa Majdaša, ktorý by bol veľmi rád, e, dnes bol, býval prišiel. Samozrejme, na úvod môžem povedať len toľko, že sme veľmi vďační za e, mimoriadnú spoluprácu medzi inštitúciami, ktorá naozaj umožnila takúto včasnú politickú dohodu o horizonte Európa pod vedením Dana Nika a Kristiana Ehlera a sa podporí mnohých z vás o výboru ITRE. Samozrejme je to dôležité nielen preto, že viac menej vedecká obec v Európe a naši zainteresované strany to očakávali, ale je to veľmi dôležité aj preto, že príprava Horizontu Európa, a to je v podstate téma našej dnešnej diskusie, pani predsednička, príprava si vyžiada rôzne typy prípravy na to, aby programy v rámci Horizontu 2020 mohli fungovať. Takže nielen je, nedná sa len o to, aby sme my inštitúcie, aby aj všetci mali dosť času na prípravu a implementáciu programov. Je to ambiciózny program návrhu komisie a aj podľa dohody dúfame, že tento program bude mať aj ambiciózny rozpočet. Viem, že parlament je dokonca ešte ambicioznejší ako Európska komisia v tomto ohľade. Nebudem hovoriť o samotnom programe, aj keď, pokiaľ viem, pre niektorých z vás je to nový text, ale to nie je dnešná téma. Takže ja by som, pani predsednička, chcel povedať, že samozrejme veľmi radi, ak budú mať poslanci záujem, môžeme sa pracovne stretnúť a prečítať si spolu návrhy a, a návrh textu, možno aj s Danom Nikom a pánom Mellerom, pretože ten text, návrh textu je trošku komplikovaný, náročný, ale dneska budeme hovoriť o strategickom plánovaní a dúfam, že po dnešnej diskusii budete mať dobrú predstavu o tom, ako tri inštitúcie v politickej dohode z apríla dohodli fungovanie tohto programu. Takže odtedy sme začali hneď aktívne s prípravou Horizontu Európa. Konkrétne sme aktívne pracovali na príprave strategického plánu. Je to nový krok v rámci Horizontu Európa medzi právnym návrhom a pracovným programom medzi týmito dvoma. Horizont 2020, aktuálny program, nemá strategický plán. Čiastočne aj preto, že program je veľmi podrobný už tak či onak a preto sme sa v roku 2014 prešli rovno z toho právneho textu na pracovné programy, ktoré potom umožnili výberové konania a predkladanie návrhov na financovanie. Voľba spolu legislatívca na základe návrhu komisie v Horizonte Európa e, bola taká, že ten právny text je otvorenejší, má za ambíciu umožniť to, aby sa výskum a inovácie implementovali menej fragmentovane, ak to tak môžem povedať, či tak horizontálnejšie, prierezovejšie. A teda ten právny text je flexibilnejší a preto následne si vyžaduje ďalšiu prácu ktorou v podstate je tá kľúčová fáza strategického plánovania. Tá teraz prebieha, áno, pani predsednička, komisia a parlament sa dohodli, že parlament musí byť zapojený do prípravy tohto strategického plánu. Strategický plán už je k dispozícii, jeho prvý návrh je k dispozícii eh, ešte pred letom, bol otvorený pre verejné konzultácie Samozrejme bol zaslaný aj sekretariatu ITRE a určite poslanci mali príležitosť sa naň pozrieť. Konzultácie ešte stále prebiehajú až do 8. septembra a potom koncom septembra 24., 25., 26. septembra zorganizujeme Dni výskumu a inovácií v Bruseli, ktorých sa zúčastňujete viacerí z vás, za čo som vám veľmi vďačný. Um, počas týchto dní prediskutujeme strategický plán. Strategický plán bude prediskutovaný s členskými štátmi, s Európskym parlamentom, ale samozrejme bude potrebné ho prediskutovať do detajlov so všetkými zainteresovanými partnermi v Európskej únii. Dni výskumu a inovácie sú zorganizované práve preto, aby umožnili Európskej komisii a pracovníkov Európskej komisie, ktorí pracujú na tomto strategickom pláne, a národným štátnym správam, aby mohli komunikovať s rôznymi zainteresovanými stranami o rôznych prioritách horizontu Európa, aby v strategickom pláne boli priority správne nastavené. Čiže naozaj je to fáza spolunavrhovania priorít alebo implementačných priorít horizontu Európa. Samozrejme spolu s dvoma inštitúciami, spolu dvoma zákonodarcami a zainteresovanými stranami. To bude počas tých troch dní výskumu a inovácií. A je to vlastne poprvýkrát, keď to robíme takto, ešte sme to nikdy nerobili. Tradične so zainteresovanými stranami komunikujeme cez skupiny expertov a tentokrát sme sa rozhodli, že nezorganizujeme skupiny expertov pre Horizont Európu, ale že otvoríme tento proces pre všetkých a naozaj odozva bola obrovská tieto dni výskumu a inovácie. Tam budú tisícky zainteresovaných, ktorí sa už prihlásili viac ako je možné ich prijať, aby sme ten strategický plán správne nastavili. Bude to prvá fáza Horizontu Európa, prvé 3 až 4 roky a potom priebežne budeme aktualizovať tento strategický plán podľa implementácie a cieľom nebude vytvorenie, spísanie všetkých podrobností, ale cieľom bude skôr prepojiť ciele programu a priority programu s európskymi politikami, e, ktorým slúži výskum a inovácie. A zameriame sa skôr na dopad a nie na konkrétne vytrasovanie, e, vytýčenie trasy, pretože chceme dať maximálnu mieru flexibilitu priemyslu, odvetviu, výskumnej obci, e, aby nám oni povedali, aké riešenia môžu navrhnúť na plnenie priorít politických, ktoré stanovia spoluzákonodarcovia a ktoré budú rozpracované v strategickom pláne. Po dňoch výskumu a inovácií zaktualizujeme dokument a potom v priebehu roku 2020 sa to zoficiálni cez vykonávací akt, ktorý potom umožní prípravu a schválenie pracovných programov cez komitológiu. Strategický plán, okrem tohto všeobecného rámca, nám umožní aj pokročiť v dvoch veľmi dôležitých aspektoch horizontu Európa. To sú na jednej strane misie a zracionálnený priestor partnerstiev pre výskum a inovácie. Oboje sú súčasťou strategického plánovania Oboje sú v dokumente e, prepojené na ďalšie výskumné aktivity, aby tieto misie a partnerstva podporovali celkové ciele programu. Čo sa týka misií, pani predsednička, určite viete, že komisia menovala 30. júla tzv. 5 panelov, aby podporila proces identifikácie cieľov týchto misií. Čiže máme misiu čisté oceány a vody, Máme misiu rakovina, máme misiu zdravá pôda a potraviny, máme misiu čisté a uhlíkovo neutrálne mesta a misiu prispôsobenia sa na klimatické zmeny. Toto sú také oblasti pre misie, ktoré schváli Európsky parlament a Rada a komisia spolu. Je to jedna zo skutočných noviniek programu Eh, je to jedna z ambícií Karlosa Majdasa, ambíciami zameranými na v podstate dve veci. Poprvé, na zabezpečenie toho, že proces bude otvorený a že opäť eh, prepojíme spolu občanov s výskumom a inováciami. Takže tieto eh, panely po cestu po európskych štátoch spolu s parlamentom a s poslancami, tak aby v podstate mohli byť vnímané ako niečo, e, že v podstate výskum a inovácie podporujú veľmi konkrétne ciele, ktoré sú dôležité pre európskych občanov. Čiže to je veľmi dôležitý aspekt týchto misií. A druhým aspektom je prepojenie výskumu a inovácií, prepojenie vedy s výsledkami štátnych politík. E, tam tie misie nemajú e, pripraviť nejaké nové veci, ale majú zorganizovať vedecké a inovačné výsledky, ktoré budú podporovať konkrétne výsledky politík pre spoločnosť. Napríklad príklad rakovina. Ako jeden profesor v Holandsku, keď sme o tom diskutovali v Lani, mi povedal, no dobre, máte celkom pravdu, moje vedecké publikácie nikdy nikoho nevyliečili. Je to lekár, je to nemocnica, je to zdravotníctvo, je to technické vybavenie, sú to lieky a o tom je tá misia. Nájsť tú správnu úroveň ambície pre rakovinu, to môže byť prevencia alebo liečba. Ja neviem, čo nám odporúči táto misia. Stretla som sa s ním iba dnes ráno cestou do parlamentu. Takže potom uvidíme, dúfam, že začiatkom budúceho roka si práce týchto panelov pre misie pripravia nejaké ciele, budú mať akúsi vedeckú agendu na podporu týchto cieľov, ale potom Pôjde o to, aby tieto ciele boli premietnuté cez verejné politiky, ktoré sú potrebné, tak, aby došlo k zmenám spoločnosti takým, ako sú potrebné. Čiže prepojenie na občanov a zabezpečenie dopadu pre spoločnosť. To veľmi ambiciozne. Horizont Európa bude hlavným nástrojom, čo sa týka európskeho financovania, ale očakávam aj, že tieto misie budú naozaj tak veľmi zaujímavé, že získame zdroje aj z členských štátov, z, z odvetvia, zo sektora, tak aby v podstate e, sme mohli splniť tú misiu. Mali sme oveľa väčšie finančné prostriedky ako len to, čo ide z horizontu Európa. E, druhý aspekt, o ktorom som hovoril, to je partnerstvo. Partnerstvo je veľmi dôležité pre spolu zákonodárcov, pretože to bol návrh komisie vytvoriť inštitucionálne partnerstva a články 127 a 185 Pripravujeme 12 takýchto partnerstiev momentálne. Sú v prílohe strategického plánu a dali sme k dispozícii aj hodnotenie dopadov, taký prvý návrh toho, ako by tieto partnerstva mohli fungovať a e, je to na 30. o 30. júla je to sprístupnené na webovskej stránke komisie. Takže to sú veci, ktoré sú k dispozícii. Dopadové štúdie, ako vždy, je potrebné potom vykonať následne a budú tu zásadné e, konzultácia s verejnosťou a so zainteresovanými e, na jeseň pri príprave návrhu komisie, ktorá by potom mala byť predložená v roku 2020. Samozrejme, viete, že tých partnerstiev je oveľa viac, sú identifikované v strategickom pláne. Je to také menej inštitúciálna forma týchto ďalších partnerstiev a tu takisto prebieha ju práce. Ak nechcem príliš dlho vystupovať, tak by som sa možno mohol vrátiť k tomu, ako by sme s vami radi spolupracovali. V podstate to bolo vo forme vyhlásenia očakávaní, výmene korešpondencie e, s Iži Buzekom a komisárom mm, kde sa ujedno, e, objasnilo, ako by sme chceli fungovať. Samozrejme, fungujeme v rámci vnútroinstitucionálnej dohody o lepšej legislatíve, to je taký kontext, ale okrem toho komisia, komisár, jeho zamestnanci veľmi, veľmi im záleží na tom, aby úzko spolupracovali s výborom ITRE a s poslancami, tak aby to strategické plánovanie, aby misie partnerstva boli správne nastavené. Je to veľmi zložitá vec prierezová, týka sa mnohých oblastí, mnohých politík. E, asi viete, keďže chceme, aby teda výskum a inovácie boli prepojené na politiky, takže tu je veľmi dôležité a veľmi cenné, čo povie parlament. Čiže tie dokumenty, ktoré máme a ktoré pripravujeme, sú k dispozícii Európskemu parlamentu a členským štátom. Dostali ste ich pred letom a my sme k dispozícii pri akékoľvek stretnutie, pani predsednička, ak chcete, aby sme e, diskutovali o obsahu, tak ako sme začali dnes. V predchádzajúcom parlamente bola veľmi efektívne fungujúca pracovná skupina, čiže ak parlament chce pokračovať takýmto spôsobom, tak budeme viac ako radi a vždy k dispozícii prispieť do prác tejto pracovnej skupiny a chceme zabezpečiť aj to, aby vy, poslanci a vaši zamestnanci, boli vždy informovaní, ak potrebujete nejaký technický seminár pre vašich kolegov, e, vždy radi a ochotne niečo také zorganizujeme. A navyše a tak neformálnejšie dni výskumu a inovácií, ako som spomenul, budú koncom septembra. Viacerí z vás ste už uvedení v programe, že sa zúčastníte týchto dní a dúfam, že zareagujete aj na pozvanie e, ako som povedal, pred letom teraz to formalizujeme. Bude koktail, ktorý sa zorganizuje 24. teda prvý deň. E, e, aj pán komisár Majdas tam bude, takže počas dní výskumu inovácie bude mať príležitosť začať naozaj e, zásadné kontakty s parlamentom, ktoré sú potrebné na to, aby sme správne nastavili strategické plány do budúceho roka. Pani predsednička, je tu veľa otvorených vecí, je to rada pre inovácie, pre výskum a mnoho ďalších tém, ale určite rada odpoviem na tieto témy potom v ďalšom kole otázok. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Chcem vás, kolegovia, požiadať, aby ste dodržali rečnícky čas, pretože troška meškáme. Najprv dávam slovo spravodajcom. pán Nika, pán Eller, pána Ellera za, e, nahradí pani Carvalho, ale potom to budú koordinátori, takže možno by ste sa chceli tiež tomu vyjadriť. A m, mm, pani Karpalo, to isté pre EPP. Máme tu ešte priestor aj na ďalšie otázky a potom spontánne vystúpenia ostatných kolegov. Takže, pán Nika, máte celkovo 6 minút. Ďakujem, pani predsednička. Vítajte medzi nami, pán riaditeľ, pán generálny riaditeľ. Chcem sa vám poďakovať za spoluprácu našou politickou skupinou a chcem sa aj poďakovať za veľmi dobrý výsledok Eh, radi, dobre sa spolupracovalo s komisiou, ťažšie s radou. My, politické skupiny v Európskom parlamente, sme veľmi spokojní s tým, že hlasy hlavných zainteresovaných stán univerzity, univerzit výskumných stredisk boli vypočuté a konečný výsledok je dôležitý, ktorý bol veľmi dobrý. Ďakujem vám veľmi pekne za to aj v mene mojich kolegov, ktorí sú tu pripravení pokračovať práci na e, správe o horizonte Európa. Je to veľmi dôležité, lebo si uvedomujeme očakávania ďalších zainteresovaných strán. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ja viem, že aj v lete sa vám podarilo dokončiť mnohé časti e, vašich úloh, strategické plánovanie a verím, že s, že s vašou podporou, podporou komisára, vašich spolupracovníkov zvládneme aj rozpočet 120 miliard eur a Musíme dokončiť aj činnosť v oblasti medzinárodnej spolupráce, pričom musíme zohľadniť Brexit a aj synergie. My samozrejme dúfame, že Brexitu nikdy nedojde, avšak neviem, no. Mám niekoľko otázok na vás, pán generálny riaditeľ. Ako sa komisia organizuje z hľadiska viacročného finančného plánu a ako vyzerá časová línia pre misie a partnerstva? Mohli by ste aj troška hlbšie objasniť proces súvislosti s partnerstvami? Ďalšia otázka. Robí niečo komisia konkrétne v oblasti synergie? Jedna z hlavných tém našich diskusí bolo bola lepšia organizácia z horizontu 2 Európa. A mnohé členské štáty, mnohí príjemcovia vôbec nevedia, ako sa zapojiť do horizontu Európa. A poznáme aj problémy s horizontou 2020. Povedali ste, že ste pripravení organizovať semináre, konferencie, aby sme čo najlepšie využili a zabezpečili to, že ľudia vedia, ako podať žiadosti, aby poznali tie postupy, aj rýchle postupy, skrátené postupy. Takže je tu veľa vecí a to nie ide o východnú či západnú Európu, ale ide o to, že dokonca ani profesori v Bruseli nevedia, čo majú robiť. Moja otázka je, či plánujete e, sa aktívne zapájať do spolupráce s DG Výskum pri organizovaní takýchto konferencií alebo ako vidíte, že by sme mohli lepšie spolupracovať, aby všetci potenciálni beneficienti vedeli? And, uh, word... Ešte pamätáte sa na prácu horizont, na horizonte Európa a povedali ste, že budeme mať širokú výmenu informácií medzi komisiou a parlamentom. My ako parlament sme pripravení na veľmi širokú výmenu informácií. Ako to vidíte? Ako vidíte tento proces? A mohli by sme ho už začať? Ste pripravení ho začať, aby ste pomohli parlamentu byť e, lepšie zapojený do práce, do činnosti už v ranných etapách práce na horizonte. Ďakujem. Ešte raz. Teraz pani Karvelo za pana Elera. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, pán Pake, za vašu prezentáciu aj za túto spoluprácu a gratulujem vám za výborný program Horizont Európa. môžete po, počítať s nami, že rýchlým, ambiciozným spôsobom Eh, sfinalizujeme to, čo ešte chýba. Mám niekoľko otázok v mene spravodajcu pana Elera. Konkrétne je to úloha spravodajcu. Jedna otázka tu už zaznela. Spomenul to pán Nika a to je ten strategický plán. Legislatíva jasne hovorí, že zabezpečíme širokú výmenu informácií v komisii a parlamente a vy máte svoj proces v rámci členských štátov, potom sú tu tieňové výbory, ale nemáme tu jasný spôsob, ako sa bude uskutočňovať výmena s parlamentom. Parlament je európska inštitúcia, to nie je zainteresovaná strana, my sme spolu zákonodarca. My by sme radi videli, ako si predstavujete túto výmenu medzi parlamentom a komisiou. Druhá otázka sa týka pilotného projektu o muzeálnom priestore spolupráce. Tento pilotný projekt bol súčasťou dohody trialógu v rámci Horizontu Európa. Podporili ho všetky e, politické skupiny. A potom z toho začal, bol pilotný projekt v, budžet, v rozpočte, pán Nika, pán Eller. A Vaše služby ho označili C. A nariadenie je jedna vec, ale konkrétna príprava musí začať a tento pilotný projekt by bol veľmi dôležitý pre túto prípravu. Možno by ste sa mohli k tomu vyjadriť, prečo sa toto stalo, to by nám pomohlo. Ako koordinátor mám tri otázky. Poprvé k viacročnému finančnému plánu. Ako viete, chceme ambiciozný e, MMF a ten musí byť pripravený. Kontakty s členskými štátmi. Je tu celá, celá škála prípravy a čo robíte vy a komisia, aby ste zabezpečili, že e, sa dosiahne tento výsledok a financovanie výskumu a inovácií vyžaduje nielen silný rozpočet, ale aj to, že inovácie a výskum budú v ostatných častiach viacročného finančného plánu. Synergie sú tu veľmi dôležité, ale synergie nestačia. Nestačí povedať, že ich podporujeme, to nestačí len. Musíme mať kompatibilné postupy medzi DG Regio a vašimi e, DG. Druhá vec sa týka strategického plánu v konkrétnejšom vyjadrení. Žiadame významnú úlohu parlamentu, nie preto, že sme si to my individuálne nárokovali, ale to je cesta, ako zapojiť Európu. My zastupujeme Európu a my pokrývame celú Európu, takže zapojenie našich občanov cez Európsky parlament je veľmi dôležité. A takto zabezpečíme, že tieto nástroje budú transparentné a nerozšíri to tú priepasť, ktorú vidíme v Európe vo výskume a inováciách. Horizont 2020 je dobrý program, ale predsa len sa mu nepodarilo zachytiť všetko, čo je v Európe a obávame sa, že treba lepšie definovať misie partnerstva a Vidíme tu určité uprednostňovanie zainteresovaných strán, ktoré sú tu v Bruseli Tí dokážu chodiť viac na vaše rokovania, vymeniať si názory, to je v poriadku, ale musíme ísť ďalej, musíme sa dostať aj k tým, ktorí sú ďalej. A to je jeden z dôvodov, prečo chceme byť zapojení, aby sme zabezpečili, že naše programy budú otvorené a transparentné a nebudeme rozširovať ten rozdiel, naopak ho zmenšíme Viete, DIT, to sú tie dve témy, ktoré by sa mali posilniť a mali by byť navzájom pozitívne. Čo robíme so vzťahmi? Viete, že podporujeme DIT a NIHT a chceme posilniť tieto dva nástroje. Ďakujem a teraz pani Dlabajová, dve minúty. Ďakujem za vaše vystúpenie, pán generálny riaditeľ, a vítam vás v našom výbore. Určite ste si všimli počas rokovaní o horizonte Európa začiatkom roka, že moja skupina Obnovenie Európy je silným podporovateľom ďalšieho rámcového programu. Viem si predstaviť, aké náročné je vyvážiť tento zákon, pretože je tam všetko od základných rozhodnutí, vytvorenia nových trhov, inovácií, výskum v kvantovom e, počítaní. Proste veľa je toho, ešte viac ako som povedala. Ale pred nami je dôležitá práca, rozpočet, synergie s ďalšími programami, to chcem zdôrazniť. Synergie sú veľmi dôležité a samozrejme účasť tretich krajín. Táto posledná téma je mimoriadne relevantná pre moju skupinu, keďže máme veľký počet poslancov z UK, ktorí chcú zabezpečiť budúcu účasť UK v horizonte Európa. Takže aké scenáre máte vy a váš tým pripravené? Ako už pán spravodajca Nika povedal, je to tá otázka strategického plánovania. A ja tu chcem zdôrazniť dôležitosť extenzívneho zapojenia parlamentu do strategického plánovania. Dúfam, že dodržíte svoj slúb a budeme vás aj vašich kolegov pravidelne vydať tu v parlamente. Na záver želám vám aj nám nájsť takého entuziastického komisára, ako bol pán Mojdas pre výskum a inovácie. To by sme si mali želať všetci. Z toho vyplýva ďalšia otázka. Vidíte Európsky inštitút inovácií a technológií a jeho portfólio ako niečo, čo by malo byť zapojené do portfólia komisára pre výskum. Súhlasíte s tým? Chceli by ste to? Ako sa staviate k tomuto? Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne v mene mojej skupiny. Ďakujem. A teraz pani Daudeng. Ďakujem za to, že ste prišli do parlamentu a ne, našho výboru dnes, pán generálny riaditeľ. Teší ma, že implementácia programu Horizont Európa sa spúšťa a naše spoločnosti stoja pred mnohými výzvami a výskum a vývoj budú zohrávať dôležitú úlohu pri ich riešení. Najmä ma zaujíma zmena klímy, ako aj boj proti sociálnej nerovnosti a zachovanie európskej konkurencieschopnosti. Musíme zabezpečiť, aby Horizont Európa smeroval k týmto cieľom, veciam, ktoré zlepšia každodenný život európskych občanov a zabezpečia našu budúcnosť. A v tejto súvislosti, ako už povedali kolegovia, Chcem zdôrazniť význam zapojenia Európskeho parlamentu do strategického plánovania vašej oblasti. Ako mnohí poslanci povedali dnes aj v minulosti, sme presvedčení, že parlament má mať významnú úlohu nielen v komunikácii, ale aj pri v formovaní, tvarovaní strategického plánu, ak budeme dobre informovaní a zapojení do výmeny názorov tejto problematike, len tak zabezpečíme, že európske občania sa zúčastňujú pri formulovaní priorít horizontu Európa. Výskum a vývoj majú zlepšiť e, každodenný život Európanov a štrukturálna výmena s parlamentom tomu môže pomôcť. Ako komisia zabezpečí, že parlament je zapojený do tejto činnosti? A po druhé, veľmi ma zaujíma eh, climate mainstreaming. Súčasný program nedosiahol svoj cieľ 55 Aké opatrenia pripravuje komisia, aby zabezpečila, že výdavky na klímu v horizonte Európu splnia tento svoj limit 55 A teraz pán Burkia. Alebo ho niekto nahradil? Nie, takže potom pán Krasnodemský, dve minúty, bude hovoriť náš tieňový spravodajca, pán Tošorovský. Tož budem hovoriť v svojej materčine, ak by to bolo možné. Myslím, že to by bolo najlepšie. Ako nový spravodajca som sa mohol zúčastniť rokovaní o horizonte Európa. Nebolo to vôbec jednoducho, je to veľmi zložitá téma a som veľmi rád, že s pomocou kolegov Nikola Elera sme dokázali presadiť klima, energetika, mobilita, odkaz na stratégie a nízkoemisné technológie pre obnovu revitalizáciu postoholných oblastí. Mám jednoduchú otázku. Do akej miery sa v rámci strategického plánovania počíta s ich zapojením najmä z hľadiska diskusie dosiahnutia uhlíkovo-neutrálnej ekonomiky, pretože budeme príjmať legislatívu zimného balíka v energetike. Bude to veľmi aktuálna téma, ktorá sa týka týchto regiónov a bude ich vystavovať veľkému tlaku a to v celej Európe a myslím si, že veda, výskum a inovácie musia zohrávať zásadnú rozhodujúcu úlohu a preto sme to aj my zaradili do horizontu Európa a ďakujem ešte raz, veľmi si vážim spoluprácu, ktorá je tu naštartovaná v rámci celého horizontu Európa, ako aj v prístupe eh, generálneho riaditeľa. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne. Ďakujem pani Matias na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vitajte. Mnohí z nás sa zúčastňovali rokovaní ohľadne programu. Ehm, ja by som sa preto chcela spýtať eh, na strategický plán, ktorý má za cieľ implementáciu programu Horizon Europe. Rada by som sa spýtala najmä na akúsi neustále panujúcu obavu v súvislosti s s, predchádza, teda sú s predchádzajúcimi rámcovými programami a ide o to, že v rámci členských štátov je, sa situácia rôzni. Nielen pokiaľ ide o, o účasť, ale povedzme aj pokiaľ ide o využívanie zdrojov. Ide aj o nesúrodý výsledok, pokiaľ ide o prípravu samotných plánov, samotných programov. 8. septembra skončí prvá fáza, prebieha online konzultácia, preto sa chcem spýtať, čo sa v rámci Horizontu 2020 eh, odohralo, respektíve čo ste urobili preto, aby sa tie chyby alebo tie slabšie miesta skorigovali? dokážete alebo je možné, že tá účasť v rámci členských štátov bude lepšia, bude povedzme menej nesúroda ako predtým, respektíve ako by sme mohli do týchto programov zapojiť bežných občanov. Chceme, aby sa týchto programov zúčastňovali miestne inštitúcie, občania, aby tieto programy dokázali lepšie reagovať na miestne problémy. Čiže rada by som vedela, že či ten systém bude podobný tomu predchádzajúcemu, alebo či už či, či plánujete lepšie zapojiť tohto programu bežných občanov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Buzek? Na minútku, ak si želáte vystúpiť. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za prezentáciu. Zároveň vám gratulujeme aj pánovi komisárovi, našim spravodajcom a rumúnskému predsedníctvu. Ďakujem, tým, ďakujem všetkým za to, že sme sa dopracovali k, pred, k predbežnej dohode ešte pred voľbami. Euró- zo pár bodov. Európsky inštitút e, pre technológiu poprvýkrát vlastne spolupracoval v rámci Horizontu, čiže možno, že by mohlo ísť e, v tomto smere o posilňovanie inštitútu, ale aj oslabovanie. Ehm, kolegyňa hovorila o e, konkurencieschopnosti, preto je veľmi dôležité sa tomu venovať. Teraz je to, to tiež v plnej zodpovednosti výskumných programov a komisára pre výskum. Preto dúfame, preto dúfame že, že sa situácia zlepší. A po druhé, pokiaľ ide o väčšiu súčasť, o, o väčšiu účasť, EIT bol veľmi, respektíve pôsobil veľmi aktívne v, v strednej Európe a uh, všetky tie aktivity zohrali dôležitú úlohu pri lepšom zapájaní občanov a mm, myslím, že, myslím, že by sme sa mohli aj pozrieť e, na tento výsledok, pretože bol podľa nás marci veľmi, pretože, sa, pretože bol podľa nás veľmi dobrý. Potom k pilieru číslo 2 my by sme boli eh, ako parlament radi, aby sme, ak by sme boli eh, do niektorých návrhov zapojení. Potrebujeme totiž eh, naše výskumné inštitúcie, regióny. Ehm, potrebujeme mm, byť lepšie informovaní ako parlament o jednotlivých konkrétnych oblastiach preto by sme mm, veľmi radi mm, mali aj určitý vplyv. Mm, myslíte, že by sa to dalo nejakým spôsobom dosiahnuť? Ďakujem veľmi pekne. Na minútku. Áno, veľmi stručne. Ja by som chcela pripomenúť niektoré témy, o ktorých už hovorili kolegovia. Ide o témy všeobecného záujmu. Ide konkrétne o ide konkrétne o otázku vývoja a teda mm, aj jednotlivé projekty v tejto súvislosti, ktoré musia byť naviazané samozrejme na všeobecný e, verejný záujem e, pretože cieľom výskumu je e, zlepšenie života občanov takisto. Potom, pokiaľ ide o programy regionálneho vývoja, um, tam treba maximalizovať synergie a ehm, musíme, musíme poskytnúť aj isté usmernenia našim regiónom v tomto smere. Ďalej, pokiaľ ide o e, Európsku radu pre konkurencieschopnosť, um, um, zaujíma ma, ako budú využívané finančné nástroje. A akým, pretože verejný kapitál má vlastne nabádať určitým spôsobom aj súkromný kapitál k účasti na týchto programoch. Takže zaujímalo by ma, akým spôsobom to bude fungovať, pretože niekedy je to ohraničenie neveľmi jasné, respektíve tá, tá hranica je neveľmi jasne určená. Ďakujem veľmi pekne, pán Grudler. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán generáliteľ ďakujem za prezentáciu. Mám konkrétnu otázku, ktorá súvisí s vesmírom. 22. maja Európska rada chcela posilniť úlohu Európskej únie ako svetového aktéra vo vesmíre. Chcete podporovať medzinárodnú spoluprácu vo vesmírnej oblasti a uznať vesmír ako katalizátor európskeho hospodárstva, ktorý je najviac konkurencieschopný. Moja otázka, veľmi jednoduchá, v rámci Horizontu Európy. Viete mi povedať, aké sú veľké priority, ktoré ste zachovali v tejto oblasti? Ak by ste nás mohli upozorniť aj na rozpočet, ktorý bude venovaný vesmíru a aký rozpočet očakávate. Je jasné, že dnes sú tu súrne potreby investícií do príjem, európskeho priemyslu a ak by ste mohli nám povedať niečo viac o modalitách implementácie, ako si to vy predstavujete, samozrejme viem, že aj vy, aj my sme presvedčení o tom, že je tu strategický záujem eh, Európskej únie v oblasti vesmíru. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Pán Almo. Yeah. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj pánovi Pake za jeho príhovor. Povedali ste, že vedecký výskum musí viesť k tomu, aby mal väčší dopad na spoločnosť. A je to dôležité. Zdieľam s vami tento názor, že iné, politické, iné odvetvia investujú peniaze do výskumu a preto by bolo dobre to koordinovať. Ja som členom aj výboru REGI, spravodajcujem, eh, spracovám nariadenie o Interregu a minulý rok sme práve hovorili o komponente 5, to znamená interregionálne investície. Je to fond, ktorý má skrátiť cestu od výskumu k trhu k výrobku, ktorý pôjde na trh. Takže jednoduchá otázka pre vás. Existuje koordinujúca úloha pracovníkov Horizontu v tomto novom investičnom fonde? Je to súčasť vašho strategického plánu? Ďakujem. Pani Weiss? Pán Marinescu? Ďakujem. Okay. Viete, že tých zoznamov partnerstiev je viacero, mňa to veľmi zaujíma. A ja by som rád preto vedel, či existujú nejaké kritériá, respektíve pravidla, na základe ktorých sa potom rozhoduje, kedy pôjde o partnerstvo. A druhá otázka, čo sa udeje s GTI v prípade kozmického priestoru. Či pôjde o partnerstvo. Ďakujem veľmi pekne, pán Krasnodevský. Pán Marinesku už túto otázku položil a ja, mňa zaujímajú partnerstva, ako sme sa k zoznamu dopracovali, na základe akého modelu a mohli by ste nás ešte, nám ešte povedať so pár slov k financovaniu partnerstiev, pán Jakobs? Ďakujem veľmi pekne, pán Panknúš. Ide o nový typ e, zapojenia a podľa mňa ide o pomerne ambiciózny a fascinujúci projekt, keďže má um, posilniť konkurencieschopnosť. E, ale dovolte mi zo pár takých konkrétnejších otázok. Pokiaľ ide o plánovací proces, do akej, do akej miery mobilita výskumníkov uh, um, zohráva svoju úlohu, pretože z môjho pohľadu ide o otázku udržateľnosti um, systémov európskych inovácií a výskumu do budúcna, pretože súťažíme nielen teda medzi sebou, ale máme tu aj konkurenciu ako Spojené štáty, Čínu a podobne. Po druhé, uh, je, je tu tá dichotomia medzi kohéziou a horizontom Európa, čiže v tom zmysle, že kam poputujú finančné zdroje. A podľa mňa táto dichotomia nie je príliš produktívna. Máme tu ten koncept rozširovania s tým, a, a tam a tam teda stojí aj tá otázka, že kam poputujú tie finančné zdroje, tých 3,3%, do ktorého piliera alebo niekde inde. Um, ako to vnímate vy ako komisia? Kde vnímate vy tie možné synergie ehm, medzi, medzi zdrojmi, ktoré sú vyčlenené na jednotlivé projekty, programy? A ako to vnímate v spojitosti s kritériami nahlasovania, podávania správ. Mm, potom, potom je tu aj otázka národných kontaktných bodov. Chcem sa spýtať, v čom tkvejú tie vaše preferencie? Ako to vnímate vy? Ďakujem veľmi pekne, dlžíte mi jednu minútu, hovorí pani predsednička. Ešte dvaja rečníci sú na mojom zozname. Pani Vanting ako prvá, potom pani Čecha, potom ešte pani Galvez. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán generálny riaditeľ, ďakujem, že ste medzi nás dnes prišli. Naozaj ma teší ambícia vašich návrhov a som rada a teda dúfame, že, že tento výskum povedie k politike, ktorá sa bude opierať o viac dôkazov. Ja som tu ako liberálna demokratka, ehm, snažím sa bojovať proti Brexitu, čiže e, musím sa spýtať aj na Brexit. Pán Moedas, komisár pre výskum a inovácie, sa nedávno vyjadril, že až do konca rokovaní Spojené kráľovstvo zostáva členom EÚ a potom má všetky práva a povinnosti vrátane výskumných programov, ako napríklad Horizon 2020. No a to, je, to má kritický význam, pretože e, šesť britských univerzít e, sú partnermi alebo vedú projekty v rámci Horizontu 2020 a, um, vo a tie projekty dosahujú výšku 500 e, miliónov eur. Čiže ja nedokážem akceptovať to, že k Brexitu dojde. Nie je to nevyhnutné. A ak nemu dôjde, ale ja to neakceptujem. Čo sa udeje potom s týmito projektmi? Čo sa udeje s týmami, ktoré v rámci projektu pracujú? Druhá otázka. Niektoré výzvy na predkladanie projektov sú stále otvorené. Môžete potvrdiť, že keďže k Brexitu ešte nedošlo, tak žiadosti zo Spojeného kráľovstva e, sú predmetom rovnakého zaobchádzania ako žiadosti z iných krajín. A ešte posledná otázka. Na nedávnom briefingu ohľadne energetického uchovania som, so, som sa zhrozila, že len 3 projektov e, ktoré boli predložené v tejto téme, um, boli považované za úspešné. Viem, že nie všetky projekty sú vždy úspešné, ale 3% ma naozaj šokovalo. Um, neviem, o čo išlo, možno mm, neviem, prečo je tomu tak, ale zaujímalo by ma, ako vy plánujete zlepšiť mieru úspešnosti projektov v rámci 2020. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, hovorí, oceňujem, že ste uh, sa držali rečníckého času pani Čech. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poblahopriať um, by som chcela poblahopriať k vašim návrhom, k vašej práci, ale bezpečná stratégia musí obsahovať a musí sa spoliehať aj na politickú vôľu e, členských štátov. Ja, poma- ja pochádzam z Maďarska a vnímam, vnímam to tak, že, že, že, že, že naša vláda e, trošku zaostáva, pokiaľ ide o nové technológie. Takže chcem sa spýtať, že ak by sme chceli spolupracovať s niektorými nástrojmi, napríklad s koheznými nástrojmi, a, aby, aby sme mohli pracovať na, na lepších výsledkoch e, výskumného sektora a um, pokiaľ ide o prístup k starosti zo strany všetkých európskych e, občanov, či, či, či napríklad aj toto je e, vašou prioritou, pretože rada by som bola, aby tomu, bola by som rada, aby tomu bolo aj v Maďarsku. Tak ďakujem veľmi pekne. Uh, ešte raz e, vás medzi nami vítam. Ide o vynikajúcu stratégiu um, v rámci programov a úspech e, tejto misie sa bude musieť oprieť o synergie a multidisciplinárny charakter, ale mnohé národné systémy ale nevychádzajú z multidisciplinárneho charakteru, ako napríklad odbo- niektor- napríklad pokiaľ ide o, o, o podporu a tak ďalej. Čiže um, um, naopak v niektorých oblastiach to môže viesť aj, aj k nerovnosti, ak nám jednotlivé krajiny. Po, plánujete opatrenia, um, účelom ktorých by boli, by boli takéto multidisciplinárne systémy? Um, opa- v opačnom prípade sa, sa obávam, že dôjde k ďalším nerovnostiam alebo k nerovnak- nerovnomernej situácii, keď budeme pro členské štáty. Predsednička, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé otázky. Ďakujem veľmi pekne. And, and very... Ďakujem pekne za záujem a početné otázky, ktoré jasne svedčia o záujme a angažovanosti tohto výboru a potvrdzujú podľa mňa potrebu pravidelných stretnutí. Ja opäť by som chcela len zopakovať a potvrdiť vám všetkým, že budeme k dispozícii ja, moji kolegovia, samozrejme nemôžem hovoriť v mene nového komisára pre výskum a e, inovácie, ale myslím si, že by som mohol, že ako náhle bude vždy, keď to bude pre vás užitočné, sa s nami stretnúť môžeme. Či už vo formáte pracovnej skupiny alebo v plnom zložení, tie modality pani predsednička, to bude skôr závisieť od vás, ale naozaj by som opätovne chcel potvrdiť našu úplnú uh, disponibilitu naozaj e, môžeme komunikovať, vypočuť si vaše názory, tak ako by sme lepšie mohli využiť vaše poznatky, názory vašich členských štátov, aby sme obohatili a skvalitnili e, strategický dokument v procese jeho plánovania a najbližších 6 mesiacov budeme mať na to dosť priestor. Povedala som to na začiatku, že ako inštitúcie sme veľmi vo skorej fáze prijali čiastočnú dohodu, čiže máme dostatočný priestor na to, aby sme všetko spravili tak, ako sa patrí. Mnohí z vás ste takisto povedali, a čo je veľmi dôležité, že toto je v podstate ešte stále otvorená záležitosť. Sú tu mnohé otvorené ustanovenia, o ktorých sa diskutuje teraz medzi radou a parlamentom. Je to, sú to synergie, asociácia, medzinárodná spolupráca a samozrejme aj rozpočtový rozmer celého programu, celkový rozpočet a potom jeho prerozdelenie dielčie. To sú je nachádzajúce týždne či mesiace, vo veľkej miere to súvisí aj v pokroke v rokovaní a v finančnom rámci, ktorú tam nebudem vyjadrovať. Ale myslím si, že to bude veľmi relevantné pre poslancov, ak si to želajú, ale minimálne pre komisiu to je relevantné. Upozorňujeme na jednoznačný prínos horizontu Európy a prínos spočíva jednoznačne v tom európskom rozmere výskumu, čo je vlastne produkt tohto produktu už tradične, vrátanie najlepších medzinárodných vedcov v rámci Európskej výskumnej rady. V podstate tým lákame do Európy najlepších vedcov. To sú veľmi dôležité argumenty, ale zároveň by sme k ním mali ešte pridať a to nám umožní strategický plánovací proces veľmi konkrétne vrátanie misií a partnerstiev. Mali by sme tvrdiť aj to, že výskum a inovácie podporený počas celého programu, potom prinášajú veľmi konkrétne riešenia, technológie, sociálne inovácie, vedomosti, na základe, na základe vedomosti, na základe poznatkov do celej škály politík konkrétne klíma, ekológia, sociálne, hospodárske priority. Nielen pre Európsky parlament, ale aj pre pani van der Leyen, eh, budúcu predsedničku Európskej komisie. Takže toto by malo byť zdôrazňované ako kľúčové prvky na podporu ambiciozného rozpočtu. Pani Kavajú a viacerí z vás ste spomenuli synergie. Áno, je pravdou, že Horizont Európa izolovanie nepredstavuje výskum a inovácie v Európe. Je to hlavná zložka. Áno, môžeme byť na to hrdí, mali by sme byť ambiciozni, ale musí to zapadnúť to, tom, čo, čo je na národnej úrovni. Väčšinou je to financované na národnej úrovni. Jednoznačne synergie v rámci celého viacročného finančného rámca musíme nielen identifikovať, ale aktivizovať, ako pani Kalejo správne povedala či už je to regionálne financovanie, alebo Connecting Europe Facility, alebo polnohospodárska politika, takmer všetky programy viazočného finančného rámca musíme zabezpečiť prepojenie výsledkov výskumu s nasadením v praxi a keď si stanovujeme priority a pripravujeme výskum, aby sme od samého začiatku m, mm, diskutovali o tom, ako môže byť zvyšná časť vianočného finančného rámca relevantná pre nasadenie potom v praxi výsledkov tohto výskumu. My v komisie e, pripravujeme Horizont Európa, inak, ako bol Horizon 2020. Horizon 2020 je takisto veľmi, veľmi silný program. Je to program, ktorý pozostáva z viacerých podprogramov. Európskej inovácie ste spomenuli EIT, e IT program, všetci máte program o mobilite, energetike, polnohospodárstve, ktoré sa realizujú cez viacero odborov komisie. Samozrejme je to koordinované, ale e, týka sa to viacerých odborov komisie. Keď sme pripravovali Horizont Európa na komisii, tak sme sa rozhodli, že implementácia plnenie rozpočtu nepôjde podľa odborov na komisii. To znamená, na komisii vlastne nikto nie je gestorom jednej časti Horizontu Európa. DG Connect, DG Agri, DG Move, Energy, dokonca aj DG Výskum a inovácie. Nie sme gestormi, nie sme akoby majiteľmi určitej časti rozpočtu a to nám umožňuje spolupracovať, spolu vytvárať a efektívne pripraviť priority a budúcu implementáciu spolu. To úplne iný prístup naozaj za posledný rok to už zmenilo scénu. A to súvisí so synergiami, pretože no, umožní diskusii o horizonte Európe, ktoré od samého začiatku vychádzali zo znalostí iných programov. Mali sme to na komisii a navyše nám to umožňuje do diskusie Horizonte Európa hovoriť o výzvach a prioritách verejnej politiky všetkých inštitúcií, čiže naozaj na komisii to mení spôsob fungovania. Dúfam, že sa to jasne premietlo aj v strategickom pláne. A dúfame, že sa nám to teraz podarí dosiahnuť aj v tomto procese spolu navrhovania tej stratégie so zainteresovanými stranami, s poslancami a s radou. Tu naozaj kľúčom sú synergie. A chcem povedať ešte len toľko, že si plne uvedomujem, že synergie sú o legislatíve a myslím si, že podľa mňa sme to správne nastavili a ešte stále je tu priestor na overenie toho, či sme to správne spravili momentálne. Máte na stole smernicu o vývoji a výskume. <clears throat> Takže pozrieme sa na to. Ešte momentálne to prebieha na tej odbornej úrovni, ale okrem nariadení, ktoré to musia umožniť, je potrebné konkrétne pracovať. A tu naozaj musíte osloviť štátne správy a nový prístup komisie to umožňuje aj všetkým členským štátom, že od začiatku pripravujeme programy spolu, nielen legislatívu, ale aj programy, aj samotné implementáciu a preto ten proces strategického plánovania je taký otvorený a umožňuje, aby k tomuto došlo. Next, uh, on... V tomto kontexte to rozširovanie programu, spomenuli ste to viacerí z vás, je to veľký rozpočet 3,3%, je to veľký úspech rokovaní. Komisia odporúčila zdvojnásobiť rozpočet, spolu s zákonodáci to zdvojnásobiť ešte raz, čiže máme teraz 3,3% opatrení, ktoré sa priezovo týkajú celého programu a sú to tie, ktoré poznáte. Teaming a twinning predovšetkým, posilnený, zlepšený ale bol tam ešte opäť spoluzákonodáca doplnil aj nový systém, ktorý umožňuje rozšírenie rozsahu konzorcií, predovšetkým, ak nejaké tom konzorciu nemáte niekoho z tých krajín rozširovania, bol by to podľa mňa užitočný krok, ktorý zabezpečí širšiu účasť. Ale ten balík rozširovania sám o sebe nie je jediným spôsobom zabezpečenia čo najširšej možnej participácie v Európe. To ste povedali viacerí z vás. Jasnoznačne prvým krokom je transparentnosť strategického plánovania. Nerobí sa to zatvorenými dverami. Všetky inštitúty, univerzity, výskumné organizácie, vedecké inštitúcie vedia o tom, sú pozvané, prizvané, aby prispeli. Čiže od samého začiatku po zavretí rokovaní pripravujeme implementáciu po celej Európe a ja očakávam, že to zmobilizuje oveľa viac vo všetkých členských štátoch. Samozrejme je tu aj zodpovednosť národnej štátnej správy. Áno, v rámci technickej pomoci existujú zdroje na ďalšiu podporu národných kontaktných miest a ich siete. A určite poslanci ako vlastnej kapacite sa takisto zaangažujú a zabezpečia to, aby a sa do strategického procesu plánovania zapojili komunity, pretože je to dôležité pre implementáciu. Takisto ten oveľa otvorenejšia príprava horizontu Európy, taká prierezovejšia, flexibilnejšia na základe právneho základu, na ktorom sme sa dohodli, otvára mnohé diskusie, ktoré v minulosti boli ťažké a o ktorých sa tu hovorilo. Čo sociálne vedy, spoločenské vedy, humanity, Eh, či sa chceme posunúť na vyššiu úroveň technologickej prípadnosti alebo nižšiu. Väčšinou to nebolo doriešené, teraz sme to nechali otvorené a aktéry po celej Európe oslovujú vás, štátnu správu, aj nás a chcú zabezpečiť to, aby pri implementácii priorít to bolo dobre zastrešené a mali sme lepšiu a širšie koncipovanú implementáciu Horizontu Európa. Miera úspešnosti nesúvisí s úspechom projektov, ale výberového procesu 3,3 v energetike. Neviem, to som si musel overiť, ale je pravda, že v mnohých oblastiach, kde ma, robíme výberové konania, tá miera úspešnosti je veľmi nízka a to je veľkou výzvou pre implementáciu. Právny základ to samo sebe nevyrieši, ale Dobre sa to identifikovalo v diskusii medzi inštitúciami a keď pripravujeme implementáciu pre Horizont Európy, dnes hovoríme o politických prioritách, ale budeme veľa času venovať aj diskusiách so zainteresovanými e, o tom, aby sme správne nastavili modality cez grantové dohody, ich právnu formu, robia sa mnohé hodnotenia a dúfame, že zlepšíme situáciu a zabezpečíme mieru úspešnosti ktorá bude v budúcnosti lepšia a na tom sa pracuje. Zopár pripomienok o medzinárodnej spolupráci asociácia a Brexite. Um, to je určite téma, ktorá je vysoko uh, aktuálna, náročná a politická. Chcem povedať, že áno, k dnešnému dňu Spojené kráľovstvo je členským štátom Európskej únie a Spojené kráľovstvo sa plne zúčastňuje na programe aktuálne na implementácii v rámci výberových konaní. A dohoda o vystúpení aj tak e, čo, účastníci zo Spojeného kráľovstva zostanú účastníkmi programov, to je veľmi dôležitá e, časť e, dohody o vystúpení, až kým ne- dobehne do konca projekt Horizont Európa. Potom to už bude individuálne, následne bude sa musieť prehodnotiť projekty a zistiť, do akej miery e, účastníci zo Spojeného kráľovstva už potom ako účastníci tretieho štátu budú mať možnosť, a pretože krajiny, e, účastníci tretich štátov majú možnosť zúčastňovať sa, čiže budeme mať o tom musieť diskutovať. Samozrejme, ten scenár odchodu Spojeného kráľovstva bez dohody viac naruší situáciu ako ten odchod s dohodou, na ktorom sme toľko pracovali. Mm, budúce rokovanie so Spojeným kráľovstvom, politické vyhlásenie o budúcich vzťahoch, e, tam je identifikovaná ako veľmi jasná, objektívna, nutne dôležitá téma budúcej spolupráce vzájomne výhodná. Takže Európska komisia je pripravená v rámci toho širšieho rámca budúcich vzťahov pracovať aj výskum, na výskume a inováciách. Ako ste už niektorí povedali, v návrhu komisie sú stanovenia, ktoré musia byť prediskutované na rade a dohodnuté v parlamente, v rámci ktorého pridruženie tretich štátov priemyselných tretich štátov so silnou výskumnou základňou a štátov, ktoré majú, zdieľajú európske hodnoty. Je možnosťou, neexistuje to v rámci aktuálneho programu Horizont 2020, ale pre Horizont Európa táto možnosť je. Čiže to je také východisko pre budúce vzťahy. Ale momentálne sa zameriavame na najbližších zo pár týždňov. Dôležité je povedať aj niečo o climate mainstreaming, zakomponovaní témy klímy do všetkých politík. Mám ešte zo pár minút, alebo neviem, ako to funguje. Pokúsim sa to teda veľmi stručne povedať. Climate mainstreaming mm, nedosahujeme ten oficiálny cieľ v horizonte 2020, to je pravda. Dúfam, že sa zlepšia tieto čísla v tej záverečnej fáze až do konca roku 2020 neplánujeme nejaký konkrétny súbor administratívnych opatrení, e, ktoré by boli iné ako doteraz. V Horizont Európa je špecifická v tom, že je tu širší kontext, v rámci ktorého bude tento program implementovaný. Vieme, že e, prvou prioritou pre budúcu predsedničku komisie je Zelená Európa a povedala rovnako, že vývoj a výskum budú kľúčovým komponentom zabezpečenia technológií sociálneho priestora pre inovácie a očakávame, že budú veľmi vysoké zdroje vyčlenené na tento účel. Takže v tomto kontexte mám ambície, myslím si, že aj parlament, že ten klimatický rozmer bude zakomponovaný e, do všetkých aspektov budúceho programu. Samozrejme, EIT a EIC si nekonkurujú. V tých úvodných fázach boli dlhé diskusie medzi aktérmi. Európsky inštitút pre technológiu je kľúčovým hráčom a pre vedomostnú Európu dosiahol obrovské výsledky v rámci výskumu inovácií. Musíme na nich stavať a ďalej ich rozvíjať. Je to aj v návrhu, ktorý máme na stole. Ten prínos Eh, Horizont Európa návrhu komisie a úplné pokrytie EIT spočíva v tom, že EIT je teraz súčasťou širšieho procesu strategického plánovania a neplánuje izolovanie. A to si myslím zabezpečí, aby výsledky týchto vedomostno-inovačných komunít konkrétne mohli potom byť plne zohľadnené a implementované, či už cez EIC alebo cez iné časti programu. Takže ja očakávam, že EIC a EIT, eh, Mission Board, EIT, partnerstva EIT, eh, všetky tieto spolupráce budú, budú také pozitívnejšie, hladšie, intenzívnejšie ako doteraz. Tak na tom pracujeme na komisii. EIT je dnes, má jedného komisára, EIC a výskumný program spadá pod iného komisára, plus strategického plánovania a tá forma spoluvytvárania na komisii znamená, že to nie je teraz problém. Ako to bude v budúcnosti vyzerať, to vám teraz neviem povedať a nechcem sa ani k tomu vyjadrovať. Pani predsednička, uholné regióny <clears throat> sú súčasťou strategického plánovania. Bolo to identifikované v rokovaniach, je to premietnuté v strategických plánoch. Dám k dispozícii zdroje na podporu prechodu týchto bývalých uholných regiónov a to je jedna z priorít pre ďalšiu prácu. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, že som neodpovedal na všetky otázky. Samozrejme som k dispozícii. Ak máte záujem o priamy kontakt so mnou, nielen ja, ale aj moji kolegovia. Zabudol som vesmír, prepačte. Môžem? Môžem so pár slovami? Môžem? Dobre. Takže čo sa týka vesmíru, áno, samozrejme je to priorita pre inštitúciu a e, e, vesmír je témou rokovaní Eh, je to jeden z klasterov, samostatných klasterov, digitál, priemysel, vesmír. 15 navrhuje komisia z rozpočtu ako obálky pre Horizont Európa a pri, v podstate je to proces rozpočtový, ale aj proces e, strategického plánovania si vyžaduje vyhradenie zdrojov, pretože vesmír nie je obmedzený iba na tento klaster. Samozrejme sú tu aj vesmírne služby pre dopravu, energetiku, polnohospodárstvo, dokonca aj zdravotníctvo alebo bezpečnosť. To sú jednoznačne zásadné veci, takže financovanie aktivít, ktoré súvisia s vesmírom, nájdeme v mnohých ďalších častiach programu a teda ťažké jedne dnes asi bolo kontraproduktívne vyhradiť špecifický rozpočet rozpočet, ale v podstate bola dohodnutá ambícia medzi spolulegislatívcami a DG GRO a mojimi kolegami DG Výskum a mnohí ďalší kolegovia samozrejme realizujú eh, otázku vesmíru aj spade pána Marinesku partnerstvo pre vesmír. To bolo jedno z partnerstiev, ktoré boli identifikované v rámci stražického plánovania a ktoré sa teraz potvrdzujú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán generál riaditeľ, za čas a ochotu spolupracovať, za vaše odpovede. Vážení kolegovia, to je len začiatok. A keďže tá téma je veľmi zložitá, určite budeme počuť oveľa častejšie od generálneho riaditeľa a ďalších kolegov. Pozastavujem naše rokovanie a očakávam, že sa stretneme opätovne o 14.30. Ďakujem pekne.